V Írsku sme boli svetkami hroznej tragédie, tragédie. A ja by som s vašim súhlas, súhlasom bol rád, aby sme vyjadrili sústrasť eh, rodinám a e, takisto Goldovi, Goldovi, ktorý bol zabitý pri tejto tragédii, takže takisto by sme mali prejaviť sústrasť jeho rodine. Áno, samozrejme, preveríme si to. K rokovaciemu poriadku Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som vás, pán predseda, informovať, že je situácia, ktorá je veľmi vážna, aspoň tak si to myslíme. Ide o absurdný zásah váš, vás, pána predsedu a poslancov. Hovorím o otázkach a aj o interpretácii e, výboru konst. Tie odôvodnenia, ktoré sme dostali a ktoré sú naliehavé a ktoré predložili poslanci, tak e, to poslanci nepríjmajú a spochybňujú to. Kto príjma tieto rozhodnutia na, áklade, z akého, na, na akom základe, na základe akého článku rokovacieho poriadku? Kto príjma tieto rozhodnutia? To by sme chceli vedieť. Z akého princípu vychádzajú? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Ferrera moje služby ma upozornili na to, že chcete položiť túto otázku. Žiaľ, príslušnú interpretáciu do článku 130 vám nemôžem predniesť, ale mi povedali, že sa uskutoční príslušná analýza vašej otázky a doručí sa vám podľa možností v dohľadnom čase. Dámy a páni, na konferencii predsedov podľa rokovacieho poriadku článku 140 je predložený návrh programu v súlade so súhlasom politických skupín. Navrhujem následovné